Welcome to this meeting. Príjemné dobré ráno, vítam vás na tomto stretnutí. Návrh programu rokovania môžeme snáď schváliť s nasledujúcou zmenou. Hlasovanie o bode číslo 5. Mm, nevhodné pracovné zmluvy. Toto bolo eh, presunuté len pre vašu informáciu na neskôr. A ako isto viete, máme nové, novú formu pre naše rokovanie a to znamená, že budeme pokračovať popoludní už o 14. hodine. Čiže budeme mať kratšiu obednejšiu prestávku, čo znamená, že potom rokovanie skončíme v primeranom čase pre tých, ktorí musia cestovať na letisko alebo na vlakovú stanicu. a taktiež pre tlmočníkov. Informácia pokračujeme popoludní o 14. hodine. Všetky jazyky sú k dispozícii okrem chorváčtiny a maltčiny. Do poludnia nás navštívi skupina 17 hostí, ktorí budú sedieť v miestnosti, budú nás počúvať. Pani Regner ich pozvala, ktorá sa pridá k nám v rokovacej miestnosti o niekoľko minút. Ale áno, máme aj malcké tlmočenie, predsa len hovorí pani predsednička pre tých, ktorí by to potrebovali. A po tretie, schválenie zápisu z rokovania z 1. zo 16. apríla. Môžeme to prosím schváliť. A začneme hlasovanie. Všetci prosím vložte hlasovacie kartičky do hlasovacieho zariadenia a my začneme kompromisným textom, ktorý bol schválený koreperom v návrhu smernice Európskeho parlamentu Seafarers Amending Directives. Toto je záverečný um, zoznam. Ide o elektronické hlasovanie. Ide o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok 43, 42 k 1, prepačte. A jeden hlas bol proti. Ďakujem pekne za podporu a pani Ranšanti ďakujeme. Prejdeme priamo k bodu číslo 6, pretože peťku sme si presunuli na neskôr. A začneme pozmaňovacím návrhom 122. Prosím, tí, ktorí sú za, hláste sa. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 18 za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 123 sme stiahli, 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis K za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 121 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 126 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme elektronicky 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis KA za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme elektronický pozmeňovací návrh 129. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté rozdielom troch hlasov. Kompromis L za, Prepačte, hovorí pani predsednička. Ideme ku kompromisu M. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky pozmaňovací návrh 134 za. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmaňovací návrh 100. Prepačte, 30. Za, proti. Zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 135 za Vypadáva to. Komprova, kompromis G za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 139 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 140, 141 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh, prepačte, kompromis N za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis P za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis Q za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky. Pozmaňovací návrh 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 78 za, proti, zdržali sa prijaté. Prechádzame ku kompromisu R za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis S za, proti, zdržali sa prijaté a teraz prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu 81 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia kompromis A za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 83. 84, hovorí pani predsednička, za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 87 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh. 3. Za. Proti zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky. 88 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmaňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa e, prijaté, kompromis B za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis C za, proti, zdržali sa prijaté, Pozmaňovací návrh 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme 103 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme elektronický pozmeňovací návrh 104. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis F za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis H za, proti, zdržali sa prijaté. 113 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis I za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 17 a 121 za, proti. Zdržali sa prijaté. A teraz posledné menovité hlasovanie o návrhu stanoviska, tak ako sme ho zmenili. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 38 hlasmi proti 10. gratulujeme pánovi Lenersovi. A teraz prechádzame k bodu 7 výskum a inovácie v modrej ekonomike na vytvorenie pracovných miest a dosiahnutie rastu. Začíname kompromisom A. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací na 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. preveríme elektronicky. Myslím, že to bolo veľmi jasné, hovorí pani predsedníčka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmaňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis C za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 15 s ústnym pozmaňovacím návrhom zo skupiny SAD. prístupnosť e, spolahlivejších údajov by mohla e, posilniť a tak ďalej. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme elektronicky pozmaňovací návrh 16. A otváram hlasovanie a teraz končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 28 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to prijaté. Pozmaňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. návrh 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 34, oddelené hlasovanie prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, musíme to preskúmať. So the vote is, uh, uh open. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie a 27 hlasov za, prešlo. 35 za, proti, zdržali sa, prijatí. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis D8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 44 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 44 preveríme a otváram hlasovanie. And the vote is closed. It's carried. Uzatváram. Je to zamietnuté. Štyridsaťpäť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatí. <clears throat> Päťdesiat sedem za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa, prijatí. 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. 61 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijatí. No, bola tu druhá časť. Dobre, musíme hlasovať o druhej časti. To je dodatok ku kompromisu H. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí tú druhú časť preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 4 hlasy prešlo. Pozmeňovací návrh 71 za, proti, zdržali sa pri, prijatí, 72 za, proti, Zdržali sa prijatí. Kompromis I. Za, proti. Zdržali sa prijatí. 79 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz budeme hlasovať pozmeňovací návrh 80 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz o návrhu stanoviska Otváram hlasovanie. Hlasuje sa o celkovom návrhu stanoviska. Otváram a teraz uzatváram hlasovanie. 51 hlasov za. Teraz implementácia princípu rovnosti príležitosti a rovnako zaobchádzanie s mužmi a ženami v veciach zamestnanosti a povolania. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdrali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis A za, proti, zdržali sa, prijatý 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 17 preveríme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešla o 6 hlasov. E, pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 25, ústny, pozmeňovací návrh zelených, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 26 za, s ústnym pozorňovacím návrhom za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Preveríme 26. -ku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté o jeden hlas. Kompromisné za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, 28 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis D za, proti, zdržali sa, prijatý. 30 je, 30, 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme kompromis G. Otváram hlasovanie. Prešlo 12 hlasov. 50 o 3. Kompromis H za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis I za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 63, rozdelené hlasovanie, prvá časť. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis K za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. hrch návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 1, ústne eh, pozmenovací návrh za, proti, pozmenovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenovací návrh 3, za, proti, zdržali sa prijatí, štvorka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme štvorku. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Peťka za, proti, zdržali sa prijatí teraz o celkovom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 42 za, 8 proti. Hlasujeme o návrhu stanoviska pani McIntyre. Ide o program REFIT, takže za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme jednotku, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis A. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Is open. Otváram hlasovanie. And now it's closed. Uzatváram hlasovanie a prešlo. Compromise AA, those in... Kompromis AA. Elektronicky, lebo to nemôžeme stále opakovať. Kompromis AA. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo to. Pozmenujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 14, pozmeňovací návrh 13, Takže 15. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 15 preverujeme pozmeňovací návrh 15. Naďalej otváram hlasovanie, ale teraz už je to uzavreté a prešlo. O jeden hlas. <laughs> We didn't know that. Uh... To sme nevedeli. Pozmeňovací návrh 12 za, proti zdržali sa zamietnutí Niekto, vy to chcete preveriť. 12. Otváram hlasovanie. A, a uzatváram. Prešlo o jeden hlas. 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 17. Preveríme. 17. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Zamietnuté o tri hlasy. Kompromis B. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. 20. You were not aware that we checked it, or? Sorry, it's rejected. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Um, preveríme 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 18 preveríme. Začneme elektronicky. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Pozvoňovací návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Teraz pozmeňovací návrh 27 elektronicky otváram hlasovanie uzatváram hlasovanie je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 28 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 29. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo aj druhú časť. Otváram hlasovanie. And it is closed. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 30. Otváram hlasovanie. Zamietnutá. Pozmeňovací návrh 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Kompromisný návrh C. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Kompromisný návrh EA. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Kompromis M. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. Kompromis K. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 46 Prvá časť pozmeňovacieho návrhu 46. Otváram hlasovanie. Prešlo. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prešlo Pozmeňovací návrh 48. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 48. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 49. 40. 1, 42 a 44. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh D. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. Amendment uh, Podmaňovací návrh 54. Otváram hlasovanie. Pani Agier má niečo. perché stiamo votando? E, prečo hlasujeme elektronicky? Sa chcem spýtať, možno som to nepochopila. Can you please repeat it? Oh, sorry. My... Môžete to zopakovať, prosím? Ja sa chcem spýtať, prečo o každej časti hlasujeme elektronicky. Eh, je to eh, rýchlejšie, šetrí nám to čas, ale nie až toľko. The vote is, uh... Takže hlasovanie prebieha stále. Pozmeňujúci návrh 54. Hlasovanie uzavreté a je to zamietnuté. Teraz návrh 55. Hlasovanie je otvorené. Ešte stále prebieha hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 59. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Schválené, prijaté. E, poznajúci návrh 56 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 70. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté o jeden hlas. E, pozmenujúci návrh 69 ten vypadáva. Pozmenujúci návrh 74. Hlasovanie otvorené. E, prijaté pozmenujúci návrh 75, prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté, prijaté. Druhá časť, hlasovanie otvorené. hlasovanie uzavreté a je to prijaté jedno, jedným hlasom. E, pozmenujúci návrh 76. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. Takže prijaté väčšinou jedného hlasu. Potom pozmenujúci návrh 77. Najskôr 77. Hlasovanie je otvorené. Takže je to prijaté. Potom hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 78. E, to je ústny pozmeňujúci návrh, otvorené hlasovanie. Hlasovanie uzavreté a je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 79. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie uzavreté. 39. E, takže e, pozmeňujúci návrh 80. E, Hlasovanie uzavreté. Je to zamietnuté. Kompromis E. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 85. Ten vypadáva. Takže teraz 94 eh, od pána Harkina. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Je to prijaté. 96. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je teraz už uzavreté a je to prijaté väčšinou jedného hlasu. Pozmenujúci návrh 97. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté, prijaté. Pozmenujúci návrh 98, hlasovanie je otvorené. Teraz je hlasovanie uzavreté a je to zamietnuté. Kompromis F. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Je to prijaté. No a teraz môžeme prikročiť k hlasovaniu o 110. Hlaso, 110, e, 111 a 112 do, e, do vedna. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Je to prijaté kompromis G, ten vypadáva. E, pozmeňujúci návrh 121, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté Musíme sa vrátiť e, k 120. E, pozmenujúci návrh 120. E, takže teraz budeme hlasovať o tomto. 120 je hlasovanie otvorené. Je to pozmenujúci návrh 120. Ten sme vynechali. Teraz je hlasovanie uzavreté a je prijatý. 123. Takže budeme hlasovať o 123. Hlasovanie je otvorené. Ešte stále prebieha. Pozmeňujúci návrh 123, 124, 125, 126 1. A je to prijaté. Kompromis H, ten vypadáva. Kompromis I. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté, prijaté. Sto tridsaťsedem hlasovanie je e, otvorené. Hlasovanie uzavreté. Je to prijaté. Kompromis L. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Prijaté. Pozmenujúci návrh 140 Hlasovanie je otvorené. si návrh 140. Hlasovanie uzavreté. Zamietnuté. 141 spoločne 122. Hlasovanie je otvorené. Posmenujúci návrh 122 tiež. Ehm, hlasovanie je uzavreté, prijaté. 144. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Kompromis je hlasovanie otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. Teraz 145 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Prepáčte, ešte stále prebieha a teraz je uzavreté a je to prijaté. Sto päťdesiat jeden. Hlasovanie je otvorené o tomto návrhu. Hlasovanie je uzavreté, je to prijaté. 152. Hlasovanie je otvorené. Ešte stále prebieha. Teraz je uzavreté. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 155. Hlasovanie je otvorené. And the vote is now Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. Sto šesť. Hlasovanie je otvorené o 156. Hlasovanie je uzavreté a návrh je prijatý. 157, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je teraz uzavreté a návrh je zamietnutý. 158 vypadáva. Takže 159 teraz, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Návrh je prijatý. Pozmenujúci návrh 160, prvá časť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté, prijaté. Teraz druhá časť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie o druhej časti. Hlasovanie je uzavreté. Návrh je prijatý 161. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté zamietnuté. Budeme teda hlasovať menovite o návrhu tohto stanoviska v pozmenenom znení. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci? Áno, zdá sa, že tí, ktorí chceli, tak eh, hlasovali. Hlasovali ste? Takže urobíme to znova. Ešte raz posledné toto záverečné hlasovanie menovité od návrhu tohto stanoviska v pozmenenom znení. Áno, teraz všetci hlasovali, takže môžeme e, ukončiť hlasovanie. Prijaté. Dobre. Takže urobíme si teraz technickú prestávku.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 Okay, friends, thank you for... Takže, vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za to hlasovanie. A teraz e, môžeme s potešením konštatovať, že je tu s nami e, pán Dombrovský, podpredseda komisie, e, ktorého všetci poznáme, a takisto pani komisárka Tajsenová Takže teraz budeme mať výmenu názorov v rámci štruktúrovaného dialógu e, s pánom Dombrovskisom a s pani Tyson a ako obvykle musíme postupovať veľmi efektívne, keď sa vyjadrujeme, keď kladieme otázky a keď vedieme rozpravu. Takže Dal by, dala by som slovo pánu eh, Dombrovskisovi, aby eh, predniesol svoju prezentáciu. Ďakujem pani predsedajúca. Eh, vážení poslanci, v prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť tohto štrukturovaného dialogu a vymeniť si názory o implementácii súčasného pracovného programu komisie a o výsledkoch po 7 mesiacoch práce novej komisie. Ja som na vypočutí v októbri povedal, že mojou rolou ako podpredsedu e, pre euro a sociálny dialog je realizovať ambíciu komisie e, zrovnoprávniť tieto otázky e, eurosociálneho dialógu s ostatnými a to mm, sa môže dosiahnuť len v spolupráci s Európskym parlamentom a preto my e, rátame aj s vašou podporou pri realizácii ekonomickej a sociálnej agendy komisie. Aký je teda pokrok v rámci európskeho semestra, aké sú špecifické odporúčania a aká je implementácia pracovného programu komisie. E, o tom bude hovoriť podrobnejšie pani komisárka Tajsenová. Takže to sú témy môjho prejavu. Komisia sa maximálne snaží zlepšiť e, ekonomické riadenie a koordináciu ekonomických politík v rámci európskeho semestra je, e, má za cieľ e, zvýšiť zainteresovanosť všetkých dotknutých strán aj sociálnych partnerov, e, väčšie zapojenie Európskeho parlamentu aj národných parlamentov je ešte viac dôležité než kedykoľvek predtým. Ten prehľad výročného rastu za rok 2000 15, to je vlastne taký prvý krok v tomto smere. My sa snažíme e, stále e, zachovať to zameranie e, Európskeho semestra na zachovanie pracovných miest a štruktúrálne reformy a fiskálnu zodpovednosť. Toto bolo zahrnuté aj v správe parlamentu o tejto téme. Vychádzame aj z nových, e, aj pri vypracovaní, e, vychádzame z názov z postoja parlamentu aj pri vypracovaní nových usmernení. E, odporúčania pre konkrétne krajiny, ktoré boli zverejnené pred dvoma týždňami, majú jasné posolstvo. Je potrebný pokrok v oblasti fiskálnej, produktov služieb, pracovného trhu a tak ďalej. Toto je e, e, veľmi dôležité, aby sa posilňal ekonomický rast a zvýšil počet e, pracovných príležitostí. Každá krajina má svoje konkrétne výzvy a my vnímame túto rozdielnú situáciu v rôznych krajinách Ehm, potom sú tu e, štruktúrálne reformy, to je veľmi potrebný, e, potrebná rozpráva vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy. Je, treba takisto zvýšiť počet pracovných príležitostí, znížiť e, nezamestnanosť a zamerať sa na tie najzraniteľnejšie časti spoločnosti. A to samozrejme je súčasťou našich návrhov a pracovného programu komisie. Dúfam, že sa všetko premietne do hmatateľných výsledkov. Nebudem teda zachádzať do podrobností. 23. E, júna sa e, bude konať e, stretnutie o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Komisia sa snaží čeliť veľkým hospodárskym a sociálnym výzvam, a um, samozrejme viesť o tom dialog aj e, s občanmi. Komisia e, to zohľadňuje vo svojom pracovnom programe a pracovných metódach. Treba, aby sme na tom spolupracovali, aby sme vytvárali rovnaké podmienky a príležitosti e, v spoločnosti tak, aby sme podporili pracovnú silu mladých ľudí, aby mali lepší prístup k pracovnému trhu, aby sme takisto zvyšovali sociálnu súdržnosť. Som veľmi rád, že návrh komisie zo 4. E, februára na urýchlenie implementácie bol schválený aj Európskym parlamentom. My predložíme aj ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú mobility pracovníkov e, v priebehu tohto e, roka. Na tom komisia e, ďalej bude pracovať. Chcem ešte ďalej zdôrazniť ďalšie dve dôležité témy pracovného programu komisie. Hospodárska a monetárna únia sa významne posilnila v reakcii na ekonomickú krízu ale ešte to nie je dosť na to, aby v dlhodobej perspektíve eurozóna bola e, stabilná, aby sa vytváral dostatok pracovných miest. E, tých 5 predsedov e, inštitúcií dostalo mandát, ako viete, na, lepšie, na zlepšenie riadenia tejto zóny a bude sa o tom rokovať na Európskej rade na budúci mesiac Takže ehm, jednou z našich priorít je práve prehlbenie ekonomickej a eh, menovej únie. Eh, je to takisto súčasťou legislatívy Six-Pack a Pack Council, following the five Nasledovali štyri správy predsedníctva a potom dve inštitúcie prezentovali svoje stanovisko a komisia sa rozhodla to samozrejme primeraným spôsobom aktualizovať. Poslednú stredu komisia prezentovala agendu pre EÚ s zacielením na lepšiu štrukturalizáciu. E, sú tam všetky e, politické cykly e, pokryté, zlepšenie procesu politického rozhodovania, zacielenie na konzultácie, lepšia informačná politika. A teraz, čo sa týka obnovenia sociálneho dialogu. Sociálny dialog a jeho posilnenie je ťažiskom priorit komisie už od začiatku, ako viete, 5. marca sa konalo podujatie na najvyššej úrovni, aby sme opäť naštartovali sociálny dialog a pán predseda Šulc sa zapojil do tohto procesu. Uvediem jeden príklad v rámci európskeho semestra. Toto je ďalší príznak našej väčšej zacielenosti na sociálnu oblasť. E, radi by sme posilnili zapojenie sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a ako som e, už uviedol, keď som prezentoval priority našej práci počas vypočutia, tak tieto témy sa opakujú ďalej. Pokračuje zverejňovanie špecifických správ pre jednotlivé členské štáty. My sme strávili dlhšiu dobu konzultáciami s členskými štátmi, s vládami, so sociálnymi partnermi, ešte predtým, než sme vydali špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny a v týchto konzultáciách budeme pokračovať aj teraz a budeme diskutovať o implementácii špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny a ekonomických politík. Ja sám som navštívil množstvo krajín eh, počas návštev v rámci európskeho semestra. Stretol som sa so zástupcami e, parlamentov, vlád, sociálnych partnerov, aby sme mohli prediskutovať jednotlivé správy týkajúce sa členských e, krajín a iné ekonomické témy, ktoré sa špecificky týkajú odporúčaní. Dnes e, um, navštívim Chorvátsko, budem diskutovať s vládou, s parlamentom, so sociálnymi partnermi v Chorvátsku, e, zistenia v rámci špecifických odporúčaní, v rámci nášho návrhu, čo sa týka usmernení pre zamestnanosť. Odporúčali sme väčšie zapojenie národných sociálnych partnerov, aby sme tak dosiahli reálne reformy. Budeme pokračovať v zapojení sociálnych partnerov do prípravy našich iniciatív Um, nezabúdajúc na balíček mobility a zamestnanosti. Ja um, Rovnako ako komisia sme sa sústredili na zvláštny príspevok sociálnych partnerov do investičného plánu, energetická únia, migračná politika, rovnako ako obchodná politika za, um, nad rámec programu pre rok 2015 máme na pláne vypracovať strategickejšiu víziu Napríklad kolegium plánuje orientovanú debatu e, na 9. júna o sociálnej politike. Pani komisárka Tajsenová e, vysvetlí, e, aké aktivity plánujeme pre nasledujúce týždne a mesiace v špecifických oblastiach. Ďakujem za pozornosť. Som k dispozícii pre prípadné otázky. Ďakujem, pán Dombrovský. Za teraz odovzdávam slovo pani Tajsen, prosím. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, vážené členky a členovia parlamentu, je mi cťou, že tu môžem dnes hovoriť. Teraz mi dovolte pokračovať a doplniť slova pána podpredsedu Dombrovsky. Sa najskôr uvediem vypočutie z posledného oktobrového dňa. Samozrejme, že politické usmernenia, ktoré pán predseda Jean-Claude Juncker nám uh, posunul, tak sa tiež identifikujeme ako hlavné priority vytváranie pracovných miest, um, vývoj pracovných schopností a samozrejme aj sociálna ochrana. Dovolte mi uvieť, čo sme už urobili alebo naštartovali, okrem toho, čo už Valdis spomenul. Poprvé, prislúbili sme um, sprevádzkovanie iniciatív pre zamestnávanie mladých ľudí. Je to jeden z hlavných záujmov našich občanov. váš e, výbor bol plne e, zapojený do plánovania predbežného financovania tejto iniciatívy. Vidím tu spravodajcu, ďakujeme za veľmi hladkú spoluprácu vašu a aj celkovo inštitúcii, Ďakujeme za návrh na zmenu e, nariadenia EFS 21. mája to vstúpilo do platnosti a v posledný piatok sme boli schopní zaslať prostriedky členským štátom, aby projekty sa mohli naštartovať. Toto znamená, že navýšených 930 miliónov eur eh, je k dispozícii členským štátom a takto sa pomôže priamo viac ako 600 tisíc mladým ľuďom v rámci roka 2015. Ja som mojim servisom eh, poslala usmernenia, aby e, orientovali proaktívne členské štáty, aby sme sa orientovali na výsledky. A samozrejme, že budem začiatkom roka 2016 reportovať parlamentu o tom, ako táto aktivita beží, ktorý bude mať k dispozícii prvú hodnotiacu správu k schéme zamestnávania mladých ľudí. Ďalší bod, ktorý si zaslúži sú pozornosť, je dlhodobá nezamestnanosť. Viete, že to je čierna škvrna, ktorej sa musíme venovať. Máme takmer 24 miliónov nezamestnaných a z toho viac ako polovica je zamestnaná dlhodobo. Viac ako 30 je nezamestnaných dlhšie než 2 roky. Ja som sfinalizovala odporúčania na integráciu dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu. Títo budú mať možnosť využívať špecifické opatrenia a zlepšenie, ktoré som si naplánovala, je integrované individuálne posúdenie situácie každého nezamestnaného, to sú konkrétne kroky, zároveň využitie e, služieb e, e, sociálnej podpory a integrovanie do pracovného trhu. Toto bude obsahovať aj zlepšenú spoluprácu medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb a vytvorenie akéhosi jednotného kontaktného miesta, kde dlhodobo nezamestnaní dostanú cielenú podporu. Potom tu máme pracovnú mobilitu v rámci Európy. Pracovná mobilita. To je kľúčový faktor na boj proti nezamestnanosti. A súčasne, bohužiaľ, máme tu riziko zneužitia, ktoré nemôžeme ignorovať. Z týchto dvoch dôvodov pracujem na balíčku pracovnej mobility, e, kde by sme chceli zjednodušiť voľný pohyb pracovníkov, ale zároveň pomôcť členským štátom v prevencii a boji proti podvodným aktivitám v tejto oblasti. Tento balíček bude obsahovať návrh na možnú revíziu koordinačného nariadenia pre sociálne zabezpečenie. Môj servis posudzuje možné dopady na existujúcu legislatívu. A navyše ešte. Táto legislatíva by mala byť vypracovaná ku koncu tohto roka a mala by obsahovať cielené posúdenie a možnosti eh, pokrytia akýchkoľvek eh, priepasti a medzier v predpisoch. Štvrtý bod sa týka kvalifikácie ľudí hľadajúcich zamestnanie. Pani predsednička, my všetci vieme, že naše schopnosti predstavujú našu konkurenčnú výhodu a počas krízy boli zničené milióny pracovných miest a zdá sa, že tie novovytvárané si vyžadujú iné pracovné zručnosti. V celej EÚ je naštartovaných množstvo iniciatív a e, schém, ktoré by mali podporiť e, naše pracovné sily. Zavádzame program európskeho učňovského vzdelávania a všade tam potrebujeme nové impulzy, Mali by sme využiť potenciál odborného a vyššieho odborného vzdelávania, aby sme vytvárali nové pracovné miesta. Špeciálne rokovanie e, ministrov na neformálnom samite v Ríge 22. júna bude venované tejto téme Ehm, začiatok eh, programu Európskeho učňovského vzdelávania by sa mal prekrývať s týmito iniciatívami. Mm, pri viacerých príležitostiach ste sa ma spýtali, čo budeme robiť pre znevýhodnené osoby fyzicky. V rámci vnútorného trhu sa na toto tiež zameriavame. Viete, že asi 80 miliónov osôb trpí určitým postihnutím a keďže Európa je um, v procese starnutia, tak sa táto situácia nezlepšuje. Eh, chceme zabezpečiť, aby všetky výrobky a služby boli prístupné pre všetkých občanov. Komisia preto zvažuje eh, právny akt, ktorý by mal odstrániť bariéry pre, tých, pre táto skupiny obyvateľstva v rámci jednotlivých členských štátov. Tieto európske požiadavky by potom priniesli dva efekty. Po prvé, podniky e, by mohli sa zapojiť do lepšieho fungovania vnútorného trhu, takže pre ne budú odstránené bariéry, ale ešte dôležitejšie je, že interne by to mohlo znamenať lepšie prístupné produkty a služby a najmä by to zabezpečilo plnú a úplnú plnú participáciu osôb so znevýhodnením na živote spoločnosti. A e, po roku 2015, máme rok 2016, na tento rok sme naplánovali množstvo aktivít. Bude to aktivita v rámci RISITU, e, konzultácia so zamestnancami a zamestnávateľmi, práca na Safety Directive a Working Time Directive. K týmto sa vyjadríme v rámci návrhov budúci rok. Našim cieľom je zmodernizovať a zjednodušiť regulačný rámec takým spôsobom, aby sme zabezpečili tú istú úroveň práv a ochrany, zatiaľ čo zabezpečíme a zjednodušíme implementáciu a zhodu. Pani predsednička, dovolte mi niečo povedať k prehľadu stratégie Európa 2 2020. Toto naďalej zostáva na našej agente. Budeme to prezentovať ku koncu roka. Zatiaľ naše zistenia a na základe verejných konzultácií sme zistili, že zámery by sa nemali zmeniť a ciele keďže reprezentujú operatívne ciele, e, sú nám oporou pri organizácii našej práce a vysielajú jednoznačný politický signál o prioritách, ktoré sme definovali. Toto znamená, že nástroj na um, Dosiahnutie tohto cieľa by sme mali prispôsobiť dámy a páni, milí kolegovia, pani predsednička, keďže toto je dialog, som vám k dispozícii pre prípadné otázky, E, pre vyjadrenie vašich prípadných obáv alebo pochybností. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz odovzdávam slovo pre otázky. Začneme koordinátormi. Prosím, priame otázky od vás, aby sme tu mali taký rýchly ping-pong. Začneme pánom Kásom je koordinátorom za skupinu EPP. Prosím. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán podpredseda a pani komisárka Tajsenová. Moja prvá otázka je pre pána komisára Dombrovskisa. Európsky semester pre rok 2015 a cyklus politických usmernení a dohľadu sa už zlepšil v porovnaní s, s cyklom tohto semestra pre predchádzajúce roky a teraz je tam zapojených viac sociálnych prvkov a zabezpečuje sa tak inkluzívny rast. Avšak ja si myslím, že môžeme urobiť ešte viac. Napríklad, tak ako ste vy už uviedli, špecifické odporúčania pre členské štáty Um, v rámci finančných a um, ekonomických politík. Moja otázka, pán komisár Dombrovský, snažíte sa o vyrovnanejšie zastúpenie sociálnych e, indikátorov a indikátorov zamestnanosti, keby ste sa prosím venovali detailom. A pani komisárka Tajsenová, veľmi by ma zaujímalo, čo by ste odporúčali súvislosti s dlhodobo nezamestnanými vy ste uviedli, že ste prezentovali vlastné odporúčania. Bol by som rád, keby ste nám povedali, aké tieto odporúčania sú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čo sa týka európskeho semestra a úlohy indikátorov zamestnanosti a sociálnych indikátorov. Ja aj pani komisárka Tysonová sme k tomu uviedli niečo už na začiatku. Áno, je to našim zámerom, aby sme tieto indikátory um, postavili na vyššie miesto pri rozhodovaní o ekonomických politikách, o špecifických odporúčaniach pre členské štáty. Už sa to aj deje do určitej miery v špecifických odporúčaniach pre členské štáty. Samozrejme, že aj v rámci nasledujúcich semestrov budeme pokračovať v tejto aktivite a mal by som ešte spomenúť, že v tomto roku sme sa rozhodli vypracovať menej, ale zacielenejších odporúčaní, aby sme pokryli e, potreby vo všetkých oblastiach v rámci členských štátov. Ďakujem. Hovorí pani predsedníčka za otázku o sociálnych indikátoroch. My pracujeme, prepačte, hovorí pani komisárka. E, s komisárom Moskovičím e, sme sa snažili v procese makroekonomických eh, nerovnovách eh, pokryť túto tému. Radi by sme sa zamerali na dosiahnutie eh, prepojenia s programom Youth Guarantee a na to, ako môžeme poskytnúť lepšie služby dlhodobo nezamestnaným, pretože nie len oni majú problém s nachádzaním pracovného miesta. Samozrejme, že by mali dostať možnosť zamestnať sa, ale mnohí ľudia dlhodobo nezamestnaní Um, ako som povedala, asi jedna tretina je bez práce viac ako dva roky, majú zároveň problémy v domácnosti, zdravotné problémy, je toho veľa a my chceme, aby títo ľudia mali k dispozícii také služby, ktoré by zabezpečili ich integráciu aby sme im ponúkli integrovaný balíček služieb, aby našli podporu a pomoc tam, kde to potrebujú, aby sa dostali naspäť na trh práce. Toto je ťažisko odporúčaní, ktoré pripravujeme. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Odovzdávam slovo pani Jute Stein, RUK koordinátorke za SAD. Ďakujem pekne. Moje dve otázky. Pán Dombrovský a pán Juncker, vy ste už ohlásili, že sa chcete zasadzovať za posilnenie sociálneho dialógu v komisii. Keď e, si teraz pozriem body refidu a medziinstitucionálnej dohody, tak e, určite sa to neuberá smerom oslabenia sociálneho dialógu. A aké iniciatívy máte na pláne? Nemyslím konferencie. Ako chcete sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov posilniť a taktiež zastúpenie zamestnancov zamestnancov v podnikoch. Konkrétne prosím, pani Tyson, vy ste spomenuli balíček pracovnej mobility a aktualizáciu um, smernice o vysielaní pracovníkov, boj proti um, nelegálnemu zamestnávaniu. Povedali ste, že chcete členským štátom pomôcť pri posilnení kontrol. Ale my vidíme, že členské štáty sa snažili zabrániť nelegálnemu zamestnávaniu legálnymi právnymi aktmi, ale došlo bohužiaľ k naštartovaniu um, postupov pre porušenie zmluvy. Ako vidíte svoju úlohu a úlohu komisie v tejto oblasti? Ďakujem. Pán Dombrovský. Ďakujem. posilneniu sociálneho dialogu. Len by som spomenul niekoľko praktických iniciatív, ktoré sa už naštartovali. Už som spomenul posilnenie úlohy sociálnych partnerov v rámci európskeho semestra. Toto sa už stalo tento rok. Viac času sme venovali tejto práci a konzultáciám so sociálnymi partnermi v členských štátoch pred prípravou špecifických odporúčaní a takto budeme pokračovať aj v ďalšom kole, aby sme zapojili sociálnych partnerov na národnej úrovni do diskusie o e, každoročných prioritách. A taktiež pre budúce kolo rokovaní si vyžiadame spätnú väzbu od členských štátov o tom, ako zapoja sociálnych partnerov do konzultácií, čo sa týka um, postupu v európskom semestri, čo sa týka iniciatívy e, v rámci refitu. Len v krátkosti, iniciatíva pre lepšie nariadenia, už sme sa stretli so sociálnymi partnermi, aby sme prediskutovali ich zapojenie do tejto aktivity. Napríklad posúdenie vplyvu sme s nimi prebrali, verejné konzultácie, e, zobrali sme do úvahy špecifickú úlohu sociálnych partnerov. Otázka, ako posilniť bilaterálny dialog tento sa odohráva najmä medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. My môžeme ho zjednodušiť, ale nemôžeme ho nahradiť. Čo robíme? Sme priamo zapojení do trilaterálneho dialogu a snažíme sa ho posilniť. Pani Tyson, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička werknemers, hoe we daarmee omgaan. Eh, Takže eh, ako budeme eh, riešiť otázku vysielaných pracovníkov. My chceme zabraňovať zneužívaniu týchto situácií a zároveň chceme zvýšiť mobilitu. To je veľmi dôležité pre pracovné miesta na vnútornom trhu. Ale na jednej strane teda chceme bojovať proti zneužívaniu tejto veci, na druhej strane samozrejme e, to e, chceme posilniť. Vy hovoríte o e, tom liste, ktorý bol zaslaný Nemecku, týkalo sa to teda pracovníkov v oblasti prepravy, chceme teda stanoviť určitý minimálny prach, ale e, pokiaľ ide o e, minimálny e, plat, tam sa samozrejme toto musí vyhodnotiť a toto sa môže uplatniť aj v cezhraničných službách. No a pokiaľ ide o oblasť prepravy aj medzinárodnú prepravu, tam sa musí uplatniť princíp proporcionality. To sme aj povedali nemeckej vláde a očakávame od Nemecka teraz odpoveď. Treba, aby členské štáty dodržiavali sociálne normy. My hľadáme riešenia na zvýšenie e, mobility, ale zároveň sa snažíme brániť a predchádzať zneužívaniu a to e, bude súčasťou aj balíka mobility. Okay. You'll get more questions on that, I'm sure. Pani Turners zo skupiny Alde tu nie je. Pani McIntyre, máte slovo. Ďakujem pani predsedkynia a ďakujem pánovi podpredsedovi Dobromskému aj pani komisárke Tyson za to, že ste tu. Chcela som sa vyjadriť k tomu, čo ste povedali o lepšej regulácii, lepšej legislatíve. Pre mňa to nie je nejaký abstraktný ideologický e, pojem, ale je to spôsob, ako zabezpečiť rast. A rast e, zabezpečuje pracovné miesta. Čiže je to dosť zásadné, pre prácu výboru pre zamestnanosť. Pán Dombrovský, vy ste hovorili o otvorenosti a transparentnosti a o konzultáciách, ale ja si myslím, že sa musíme viac zamerať na posúdenia vplyvu ex ante, posúdenie ex ante počas a musíme sa zamerať najmä na to, čo vlastne dosahujeme. Takže by som si teraz chcela vypočuť od vás nejaké konkrétne návrhy, od vás oboch, ohľadom toho, akým spôsobom budete nasledovať návrhy pána Timmermana pre e, lepšiu legislatívu. Takisto potrebné zabezpečiť, aby sme e, mali hodnotu za peniaze. Som, e, je úžasné, že všetci podpremiéry, všetky, všetci podpredsedovia vlastne sú na rovnakej vlne. Ide o mládež a zamestnanosť, čo dostaneme za naše peniaze. Európa nemá e, bezodnú zásobu peňazí, takže vieme, musíme vedieť, že tie peniaze, ktoré e, minieme, e, budú mať aj výsledky. A ten druhý aspekt lepšej legislatívy, a pán Timmermans to povedal v skupine INTE e, pre malé a stredné podniky, musíme sa pozrieť aj na neregulačný aspekt Odpoveď na e, každú otázku nie je viac legislatívy, viac regulácie. Musíme byť rozumní v tom, ako budeme riešiť problémy. A teraz e, otázka na vás oboch. Čo robíte na to, aby ste zohľadnili ten neregulačný rámec alebo neregulačné korene dosahovania vašich cieľov, pán Dobrovský? Nuž, čo sa týka lepšej legislatívy, ako som už povedal, taký, taká zásadná myšlienka je, keď posudzujeme potrebu novej legislatívy, tak predtým, než príjmeme rozhodnutia, sa vypracujú posúdenia vplyvu, čiže analýza toho, aké budú dopady tejto legislatívy, tejto regulácie a prebehne verejná konzultácia so všetkými zainteresovanými stranami a získame si aj spätnú väzbu e, k navrhovanému nariadeniu. Takže v konečnom efekte sa chceme dopracovať k lepšie informovanejšiemu, fundovanejšiemu, fundovanejšiemu rozhodovaniu, príjmaní e, rozhodnutí. Často e, sú rôzne nedorozumenia o lepšej legislatíve, podľa nás sa treba koncentrovať na kľúčové priority a je potrebné e, urobiť posúdenie vplyvu, takže až sa navrhne konkrétna úprava, tak e, to musí byť konkrétne a dobre vyvážené. Pani Tyson. Ďakujem. Pokiaľ ide o lepšiu legislatívu ako takú, Samozrejme, nechceme mať stále viac a viac e, legislatívy, to hovoríme od začiatku. Veľmi opatrne pristupujeme k novým návrhom, zameriavame sa na základné a hlavné aspekty. To znamená to, o čo sa Európa skutočne musí starať. A e, v tomto ohľade myslím, že nie je žiadna opozícia na komisii. E, myslím, že e, k tomu pristupujeme všetci podobne a tie nelegislatívne aspekty, ktoré sa teda nachádzajú skôr na politickej rovine, tam ide hlavne o spoluprácu, vytváranie partnerstiev, spolupráca napríklad v oblasti podnikov. E, tam netreba toľko dokumentov a nových zákonov, ale môžeme to dosiahnuť objektívnym spôsobom. Okrem vytvárania pracovných miest je veľkým problémom aj to, aby mladí mali príslušné e, zručnosti a kompetencie e, na to, aby získali prácu. To znamená, že im chýba vlastne tá prvotná skúsenosť na pracovnom trhu. Takže toto je taká nová technika, napríklad e, pokiaľ ide o učňovské e, školstvo, my chceme e, v tomto ohľade predložiť nové dokumenty, postupovať dynamicky, tak aby ten sektor napredoval. Toto je jeden e, z tých sektorov, kde ani nejde tak o tie nové pravidlá, ale skôr o motiváciu a vytváranie partnerstiev medzi tými, ktorí majú pozitívne úmysly. A e, tu treba zdôrazniť, že e, tie nové návrhy teda nemusia ísť len e, cestou e, predkladania nových e, zákonov. Ďakujem. Uh, then we'll go to uh, Ines Super from the GUE NGL group. GUE NGL, pani Ines Super. Ďakujem. Mám tri otázky veľmi stručne. Poprvé, tá smernica o materskej dovolenke, toto je kompetencia, ktorú mám spoločne s ostatnými kolegami, aká je momentálne situácia, e, pokiaľ ide o preskúmanie tejto smernice, revíziu tejto smernice. Ehm, a pokiaľ ide o ten nový návrh, máte už predstavu o tom, ako sa veci majú, z čoho vychádza tento návrh, nový návrh, najmä pokiaľ ide o mieru ochrany žien. Potom Európska e, záruka pre mladých, ja si myslím, e, že bolo veľmi dobré e, urobiť taký zásadný pokrok, pokiaľ ide o tento program. Ale chcem sa spýtať, je ešte povedzme predpoklad, že by sa zvýšili tie čiastky pridelené pre tento program. A potom e, ďalšia, tretia otázka sa týka konkrétne jedného problému, ktorý mnohí pociťujú. E, to sú tie e, stáže a rôzne typy E, pobytov e, vo firmách, ktoré v podstate nahrádzajú mm, e, fixné pracovné miesta. Mm, vlastne to len zvyšuje problém neza, nezamestnanosti, pretože vlastne na úkor týchto stáží a stážisti vlastne stážistov sa rušia pracovné miesta a potom e, v tom európskom programe záruk pre mladých ľudí e, treba práve sa zamerať na túto otázku. To, to znamená, že e, vlastne tie stále pracovné miesta sú nahrázané takýmito rôznymi formami stáží a podobne. Ďakujem. Mr. Dombrovský. Pán Dombrovský. Dobre. Ďakujem za otázky tej prvej budem veľmi stručný. Prebehli veľmi intenzívne úsilia, predovšetkým počas uplynulých mesiacov, na to, aby sme dosiahli dohodu, čo sa týka materskej dovolenky, ale bohužiaľ ešte nebola dosielená dohoda s Európskou radou. Takže naďalej pracujeme na tejto otázke. Samozrejme je v našom záujme zlepšiť eh, rovnováhu pracovného života a súkromného života, ak sa nám nepodarí dosiahnuť dohodu, tak stiahneme tento návrh a predložíme nový, ktorý bude mať lepšiu šancu na prijatie a dosiahnutie dohody a zabezpečenie zlepšenia situácie. Teraz sa koncentrujeme na implementáciu existujúcich uh, záruky pre mladých a z nášho pohľadu e, sme o tom už diskutovali niekoľkokrát, sme otvorení aj rozšíreniu tejto iniciatívy tým, že zabezpečíme e, nové finančné zdroje, ale teraz v tomto štádiu sa koncentrujeme v plnej miere na túto iniciatívu. Thank you, Ďakujem. Eh, tak, iniciatíva Youth Employment. Eh, eh, pokiaľ ide o túto iniciatívu pre zvýšenie zamestnanosti mladých, tam v tých prvých dvoch rokoch zvýšime financovanie pre tento program. Ako už sa tu povedalo, aj e, Európsky sociálny fond sa môže využiť pre takéto iniciatívy a podľa údajov e, Európskeho e, dvora auditorov by sa mohlo vyčleniť 9,5 mm, miliónov eur na tieto ciele. Takže táto iniciatíva bude pokračovať, bude dlhodobej povahy, neskončí len tak e, z jedného dňa na druhý. A potom e, budeme hodnotiť aj možnosť využiť špecifické fondy. Pokiaľ ide o tie otázky stáží, stážistov a podobne, toto je veľmi citlivý bod. My e, vieme, že mladí, keď si nájdu nejakú prácu, tak sú to väčšinou také neisté pracovné dohody, alebo majú formu stáže, alebo e, zamestnania na e, čiastočný úvezok a podobne, bez perspektívy, že by získali lepšiu e, pracovnú zmluvu. E, vo svojich konkrétnych poručeniach pre jednotlivé krajiny komisia teda kladie e, dôraz na túto otázku, súvisí to aj so segmentáciou pracovného trhu. Je totiž veľa rozdielov medzi občanmi, ktoré, ktorí majú e, dobre zabezpečené pracovné podmienky a medzi tými, ktorí nemajú vlastne možnosť zapojiť sa do konkrétnych sektorov práce a pracujú na základe e, nevýhodných, neistých pracovných zmluv na dobu určitú a podobne. Takže my naďalej situáciu sledujeme a takisto sme to zahrnuli do odporúčaní pre konkrétne krajiny, aby sa dosiahla zmena a zlepšenie. A pokiaľ ide o stáže a učňovskú prípravu, treba e, tam skutočne zabezpečiť dobrú kvalitu prípravy, nielen teda tie sociálne aspekty, ale skutočne aj zvyšovanie kompetencií, tak aby sa mladí lepšie mohli uplatniť na pracovnom trhu. Ďakujem a teraz dávam slovo Jean Lambert, koordinátorka Zelených. Máte slovo, ďakujem. Chcela som položiť otázku, ktorá takisto súvisí so strategickým nasmerovaním, predovšetkým pokiaľ ide o Eh, agendu eh, zelených pracovných miest, Niko Uhlíková agenda Stratégia 2020 a diskusia o klimatických zmenách tento rok, pričom Európska únia sa zaviazala na eh, kvalitné pracovné miestka a tak ďalej v rámci tejto agendy. Takže mňa by zaujímalo, akým spôsobom sa do toho zapája komisia do týchto rozhovorov v Paríži. No a aký to bude mať dopad dlhodobého hľadiska? Ako tento koncept zapadá do stratégie o zručnostiach? zkrátka zameriavame sa na zručnosti, ktoré e, budú prispôsobené určitým sektorom a nie zručnosti e, vo všeobecnosti či tu budú nejaké odporúčania alebo regionálne financovanie, finančné fondy. A čo sa týka sociálnych partnerov, takisto vieme, že e, zapojenie, silné zapojenie sociálnych partnerov e, v spoločnostiach a v sektoroch prinieslo veľmi dôležité zmeny, pokiaľ ide o pracovné metódy, efektívnosť zdrojov, e, znižovanie emisí uhlíka. Čiže akým spôsobom je toto súčasťou agendy v oblasti sociálneho dialógu? Pán Dombrovský. Dobre. Takže poprvé, ako viete, bolo vydané oznámenie komisie v roku 2013, ktoré zdôrazňuje e, vytváranie ekologických zelených pracovných miest a ide tu aj opatrenie, ktoré je potrebné prijať na to, aby posilniť potenciál e, tejto ekologickej agendy e, v oblasti pracovných miest. Tento potenciál vytvárania pracovných miest sme zdôraznili aj v našom balíku zamestnanosti, čiže určite e, sme tu urobili niečo. Ak sa opýtate na špecifické odporúčania ohľadom jednotlivých krajín, my sme zvolili menej E, viac na krajiny zameraných e, odporúčania, ktoré sa e, týkajú sociálnej ekonomiky. Napríklad nebude CSR o energii a využívame len jeden princíp a nebudeme sa dotýkať takých otázok, ktoré sú pokryté v iných politických oblastiach a budeme sa zaoberať uh, týmto prostredníctvom energetickej únie a príslušných dokumentov. Samozrejme, ciele do roku 2020, čo sa týchto cieľov týka, tak ešte stále sú obsiahnuté v našom programe. E, pracujeme na cieľoch do roku 2020 a pripravujeme revíziu stratégie 2020. Ale tu, čo sa týka napríklad cieľov emisí, tak môžeme povedať, že ten pokrok bol lepší ako niektoré iné ciele, napríklad pokiaľ ide o otázky zamestnanosti. Pani Tyson. Ďakujem, e, pani poslankyňa. Kvalita pracovných miest sa mení a e, bude sa to meniť aj naďalej, pokiaľ ide o požiadavky na e, pracovné miesta. Mnohé pracovné miesta zaniknú, vytvoria sa nové. Aj hospodárstvo sa bude ďalej meniť a budú tak vznikať nové pracovné miesta. To znamená, že zručnosti sú jedným z najdôležitejších aspektov, na ktorých treba pracovať. To znamená, ide o to, e, aby tie nové e, zručnosti e, sa dali aj uplatniť v rámci pracovných miest, ktoré budú vznikať. My si uvedomujeme, že toto vyžaduje osobitnú pozornosť. To znamená, že tak, ako sa mení hospodárstvo, mení sa, mení sa aj požiadavky na zručnosti. No a pokiaľ ide o jednotlivé pracovné zručnosti. Ťažko povedať, čo budeme robiť na európskej úrovni v tomto smere. To závisí aj od členských štátov, od úrovne vzdelávania. Chceme v každom prípade byť e, zaangažovaní do vytvárania odborných profesionálnych kompetencií, e, aby sme aj vedeli presnejšie, aké zručnosti a kompetencie sú potrebné. Laura Agia. Koordinárka skupiny EFDD. Ďakujem, pani predsedkyňa. Ďakujem, e, pán e, podpredseda, pani e, komisárka. Mám niekoľko otázok pre pána komisára Dombrovskisa. Aké sú ekonomické odhady toto jaro, toto, túto jar, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť v krajinách eurozóny a takisto aj v tých, ktoré sú mimo eurozóny. Dnes e, pani e, e, Timmermans hovorila o refit, lepšej legislatíve, reforme pre malé a stredné podniky, o oživení. Hovorilo sa teda veľa a konkrétne máme tu teda tú otázku refitu, aké metódy e, chcete uplatniť, čo konkrétne chcete urobiť. Potom sociálny dialog. E, e, pán Cipras hovoril o novej dohode pre Grécko, potom sa to dementovalo a podobne. My, občania, by sme chceli vedieť, kde je pravda. A pre pani komisárku Thyssen mám otázku Slovensku. E, pani komisárka sa e, často vyjadruje v súlade s tým, čo si myslíme my. E, ochrana mladých, to je niečo, čo sa v Taliansku vôbec nedarí. Je to bohužiaľ pravda. Konštatova to aj dvor auditorov ten konštatoval, že sme jeden z tých, ktorým sa darí najmenej využívať tieto nástroje, nevytvorili sme nové pracovné miesta, nemáme e, účinné nástroje. E, OECD nás takisto kritizuje, ako sme videli v dnešnej tlači, e, hovoria, že mladí ľudia v Taliansku nemajú prácu a nemajú ani potrebné zručnosti a to aj v nadväznosti na e, to, aké sú stanoviská strany Cinque Stelle. Takže ide najmä o to, že e, pán e, komisár Dombrovskis hovoril práve o tom, ako nadviazať, e, ako prepojiť tie snahy s, so sociálnymi partnermi. E, keď sa však pozrieme na reformu vzdelávania e, v Taliansku, tak vidíme, že pôvodný úmysel byl, bol úplne iný než to, aký bol nakoniec výsledok. Takže bohužiaľ treba e, lepšie zohľadňovať e, názor tých, ktorí sa to najviac týka, lebo potom majú pocit, že ich nikto neberie vážne. Ďakujem. OK. Um, uh, quite a few uh, questions then. Veľa otázok na to, aby som na ne odpovedal za minútu. No, ekonomické perspektívy je veľmi jasné, že pokiaľ ide o jarnú pre prognózu, tak tu vidíme e, hospodársky rast a zlepšenie, čiže čakáme rast o 1,8% pre o 1,5% pre eurozónu a 1,8 pre Európsku 28 a takisto tu vidíme znižovanie nezamestnanosti tak v oblasti eurozóny, ako aj v Európskej 28. Čiže v podstate v súčasnosti vidíme to, že nezamestnanosť v Európe je 11,3%, v 28 je to 9,8, ale tendencia v porovnaní s minulým rokom je jednoznačne smerom nadol, tak v eurozóne, ako aj v európskej 28. Samozrejme je tu diskrepancia medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože členské štáty majú dosť rôzne úrovne nezamestnanosti ale nemyslím si, že je tu nejaká rozdielna tendencia medzi eurozónou a neeurozónou, pretože nezamestnanosť sa znižuje v obidvoch skupinách. Potom iniciatíva REFIT, opäť je to skôr o vytváraní legislatívy alebo o rozhodovacom procese, pričom rozhodnutia, než sú prijaté, sú prekonzultované, vypracuje sa posúdenie vplyvu, prebehnú verejné konzultácie predtým, než sa pustíme do iniciatív. No a tým sa dopracujeme k lepšie vyváženým kvalitnejším rozhodnutiam. Pani Tyson. Ja, ja, ďakujem, voorzitter. Ja, we weten dat... Ďakujem, eh, Taliansku je nezamestnanosť e, skutočne vysoká a súvisí to aj s e, tým, aká je na úroveň e, ľudí v Taliansku. Takže je to komplexná otázka a nemôžeme očakávať, že ochrana mládeže tento program vyrieši všetky problémy. Takže tu v prvom rade ide o štruktúrálne zmeny. To je hlavný cieľ tohto programu ochrana mládeže. Vytvoriť teda štruktúry, aby mladší mali ľahší prístup na pracovný trh. A mm, toto asi tak stručne je odpoveď. Situácia e, v Taliansku to je niečo, čo budeme sledovať a tu nie je len o to, či sa vynaložili tie finančné prostriedky, ale aj o to, aké e, výsledky to prinieslo nakoniec. Takže to naše hodnotenie e, sa bude e, zameriavať aj na to, čo sa stalo s konkrétnym človekom, ktorý sa napríklad stal ktorý dostal takúto finančnú podporu z európskych fondov, um, ako sa vyviela jeho pracovná situácia. My e, samozrejme na tom spolupracujeme s ďalšími e, útvarmi e, parlamentu, výborom INKO a podobne. Ide o to, aby táto ochrana mládeže bola skutočne efektívna, účinná aby sa riadila konkrétnymi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. Nemôžeme očakávať zázraky v priebehu napríklad dvoch mesiacov, ale dúfame, že sa podarí zmeniť atmosféru toho celkového ducha tak, aby mali mladí ľudia oveľa väčšie príležitosti pracovné. Ďakujem. Uh, Máme tu uh, ďalších veľa otázok, uh, ale potom ešte aj hlasovanie, takže Chceme ale zároveň pokračovať aj v tejto veľmi zaujímavej diskusii. Pres, prosím, obmedzte svoje otázky na jednu minútu pre pána e, Dobrovskisa, pre pani Tyson a potom dostanete veľmi krátke odpovede a e, dúfam, že sa nám teda podarí všetkých zahrnúť na zoznam, ale nie som si úplne istá e, na ten hlasovací zoznam. E, takže ten hlasovací zoznam pán Žantie. Trebesius, Eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roulin, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova, and Pirinsky. Anybody miss them? Okay. That means that... Takže, áno. Takže jednu minútu, prosím. E, pokiaľ ide otázky pre e, zástupcov e, komisie, pani Moran Šatie. Ďakujem, e, e, pani, pán podpredseda, pani komisárka. E, v prvom rade vám chcem poďakovať za efektívnu prácu v oblasti prefinancovania tohto programu pre ochranu mládeže toto e, je skutočne kľúčové pre obnovenie dôvery v Európsku úniu. Vy ste už e, pred troma mesiacmi povedali, e, pani komisárka, že tie peniaze budú k dispozícii už minulý piatok. A toto všetko nás inšpiruje. Ide tu o mladých ľudí vo veku 25 až 30 rokov my sme zriadili Európsky sociálny fond. My sme si vedomí toho, že v tejto vekovej skupine je veľa nezamestnaných e, v porovnaní s e, e, tou skupinou, v porovnaní so skupinou 30 až 38. Ehm, takže treba zabezpečiť, aby si mohli nájsť miesto. A potom, pokiaľ ide o zručnosti a schopnosti, ako zabezpečiť, aby ľudia mohli skutočne využiť svoje zručnosti. Je to otázka zmeny mentality, spôsobu myslenia aj e, vzdelávania. A potom sú tu ľudia, ktorí majú e, rôzne pracovné obmedzenia, Um, sú telesne postihnutí napríklad a podobne, ako uh, zabezpečiť integráciu týchto ľudí do pracovného trhu. Takže pani Tyson, prosím. Ja sa pokúsim o stručnosť. Ďakujem za tieto slova ocenenia, pokiaľ ide o to prefinancovanie na zlepšenie ochrany mládeže chcem celému parlamentu, najmä výboru pre sociálne veci, za toto poďakovať, lebo sme to robili v spolupráci s vami, takže chcem poďakovať za túto snahu. No a schopnosti a zručnosti, čo tu môžeme urobiť. Mladí potrebujú mať príležitosť, e, aby nadobudli tie e, základné skúsenosti, prvé skúsenosti, pretože zo školy samozrejme e, neprídu úplne pripravení na konkrétne pracovné miesto. E, technické vzdelanie je takisto dôležité a v každom prípade je potrebné posilniť partnerstvo s podnikmi, tak, aby mladí, ktorí nadobudnú formálne vzdelanie, boli lepšie pripravení na e, pracovný trh. Na tom pracujeme. A potom e, zapojenie e, postihnutých ľudí, na tom takisto e, pracujeme. A to tak, aby sa v celej Európe vytvorili určité predpoklady. My chceme takisto riešiť túto otázku v rámci konkurencie na vnútornom e, trhu, tak aby to všetko e, teda bolo na prospech e, tejto skupiny ľudí. A samozrejme treba tomu prispôsobiť aj vzdelávanie. Ja budem hovoriť po holandsky, aby to bolo rýchlejšie. Takže pani komisárky Tyson sa chcem spýtať, či má námietky proti návrhom v oblasti refitu e, a k námietky proti e, medziinstitucionálnej dohode a to v nadväznosti na tie priame kompetencie sociálnych partnerov a prípadne obmedzenie týchto kompetencií. A potom druhá otázka, tá sa týka e, balíka pracovnej mobility pracovníkov a e, sociálneho zabezpečenia. Budú tam nejaké konkrétne e, e, zákony, alebo sa to bude riešiť v rámci vysielania pracovníkov. Ja som trocha sklamaná tým, ako sa to vyvíja. My spoločne so sociálnymi partnermi sa snažíme preklenúť tie nedostatky a to aj na právnej rovine. A pokiaľ ide o sociálnych partnerov v leteckom sektore. Už sme tu vo výbore o tom hovorili v nadväznosti na aktivity Genskej univerzity, čo sa dá urobiť e, proti dumpingu v oblasti leteckého priemyslu. E, pokiaľ ide o e, tú prvú otázku, tak spoločne s pánom podpredsedom a sociálnymi partnermi o tom hovoríme. Aj na e, e samite v Ríge sa o tejto otázke hovorilo o problematike sociálnych e, partnerov, e, sociálnych zmluv a e, o, o otázke zmluv podpísaných s, so sociálnymi partnermi a aj o, to, o tom, či by sa toto malo stať predmetom verejných konzultácií, takže e, dosiahla sa dohoda so sociálnymi e, partnermi. My vieme, aké sú špecifické e, charakteristiky týchto sociálnych partnerov a chceme to zohľadniť. A to vlastne v súlade s tým, akú mala komisia od samého začiatku predstavu o tejto problematike. A pokiaľ to bude požadované, tak e, sa bude konať aj e, verejná konzultácia. E, balík o mobilite, o vysielaní pracovníkov, ešte sme neurobili definitívne rozhodnutie o tom, ako budeme postupovať, ale jedna vec je istá. Navrhneme zmeny a doplnenia týchto ustanovení v nariadení o sociálnom zabezpečení. Pokiaľ ide o mm, smernicu o vysielaní pracovníkov, tu sme ešte nerozhodli, či budeme alebo nebudeme sa snažiť zanášať zmeny. Parlament má konkrétne návrhy a ak teda je to tak, prosím, pošlite nám tieto konkrétne návrhy na zlepšenie e, týchto pravidiel e, a pokiaľ ide o e, sociálny dumping v leteckej doprave, vieme, že e, to existuje, zaoberáme sa touto problematikou a overujeme si možnosť Európskej únie nejakým spôsobom na túto novú situáciu reagovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka e, témy porušenia zmluvy, e, práve sme sa tomu venovali. Čo sa týka smernici o vysielaní pracovníkov, ide o zásadné nedorozumenie u komisie. Už sa to venovalo pozemnej doprave, pozemnému personálu na letiskách. Toto treba ale zmeniť. A potom to vedie e, k téme určitých kvalitatívnych noriem, ale my to nerobíme na to, aby sme tam vytvorili nejakú novú vlnu my to robíme preto, aby sme povedali, že kvalita sa môže stanovovať. My chceme dosiahnuť zabránenie zamestnávania nelegálnych pracovníkov, chceme vyšší úroveň sociálnej istoty a my to nerobíme preto, aby sme povedali, že chceme brániť vnútornému trhu. Chceme mať kvalitu ale týmto postupom sa to spochybňuje, čiže všetci chceme určite spoločné pravidlá a vnútorný trh, ale nechceme, že to, čo sme dosiahli um, v úrovni kvality, by sa takýmto spochybňovaním mohlo um, odsunúť niekde nabok. Ďakujem. Takže e, pani Tyson. Ďakujem. Ja e, mám podobné obavy ako vy, ale aj podobné ambície. Vnútorný trh musí fungovať, ale sme zároveň Európou hodnot a tam patria aj sociálne hodnoty, len hospodárske. A e, my sa snažíme zosúľadiť tieto dva aspekty a na tom pracujeme. To je cieľom tejto komisie. Ak štáty príjmu nejaké opatrenia, my budeme preverovať, či sú v súlade s e, so zákonmi Európskej únie, napríklad ako to bolo v prípade Nemecka a pozemnej dopravy. Takže e, hodnotí sa to, či na právnej úrovni e, je, sú tieto opatrenia v súlade s e, legislatívou Európskej únie. E, to platí aj pre e, do, dopravu, pozemnú dopravu v Nemecku a tie výsledky sme oznámili nemeckej vláde pred dvoma mesiacmi. Takže nakoniec to nemecké opatrenie e, týkajúce sa pozemnej dopravy bolo pozastavené a nám ide o to, aby sme zabezpečili lepšie fungovanie vnútorného trhu. Členské štáty musia zabezpečiť sociálne práva a v tom samozrejme ich budeme podporovať. E, pani Benifaj, prosím. E, ďakujem pani predsedajúca, pani Cisenová. E, e, e, o 1 milión podľa Eurostatu narastol počet detí, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením a je teda požiadavka na ochranu detí aby sa im zabezpečili adekvátne životné podmienky. E, chcem sa spýtať, či komisia túto výzvu podporuje na vytvorenie fondu alebo systému, e, ktorý by umožnil takýto, e, takýto program ochrany detí. Ďakujem vám. Detská chudoba je skutočne veľký problém. E, a je to niečo, čo súvisí práve aj s mladými, ktorí veľmi ťažko hľadajú uplatnenie na pracovnom trhu. Čo v tom smere robíme? Ide nám v prvom rade o e, posilnenie sociálnej ochrany, e, ale celoživotnej sociálnej ochrany od začiatku až e, dokonca To znamená aj vrátanie detí, aby deti neboli vlastne e, postihnuté hospodárskymi ekonomickými problémami svojich rodičov. My robíme rôzne analýzy v jednotlivých členských štátoch a ide o to, aby sa ľudia aktivizovali, aby sa zabezpečila sociálna ochrana, aby sa poskytla podpora občanom, ktorí sa potrebujú vrátiť na pracovný trh, lebo toto je podľa nás najlepší spôsob, ako bojovať proti chudobe. A potom konkrétne otázka o Európskom fonde, ktorý by mohol zabezpečiť ochranu všetkých týchto práv. Nuž, nie sme ešte v situácii, e, kedy by sme toto mohli zaviesť do, do praxe a z dlhodobej e, perspektívy sú e, fondy, európske fondy, ktorých cieľom je stabilizovať celú situáciu, ale teda v tomto konkrétnom bode ešte E, nemožno e, povedať nič konkrétne. E, musíme sa pozerať na celú otázku aj z dlhodobej perspektívy, ale v každom prípade mladé e, rodiny a e, deti, ktoré sú ohrozené chudobou, sú e, v centre nášho záujmu. Ďakujem pekne. Otázka pre pani Tyson nás veľmi teší, že sa sociálne partnerstvo má posilňovať. Po, po druhé, že tento proces budeme sprevádzať proaktívne. Rád by som to chápal tak, ako zverejnenie status quo členských štátov ešte pred koncom roka, či konečne na základe týchto peňažných štruktúr sa im podarí zabezpečiť program záruk pre mládež. Otázka pre pána podpredsedu. Minimálna mzda primerané zabezpečenie e, platové v Európe, minimálne zamestnanecké práva a žiadna harmonizácia v sociálnej politike. Je toto usmernenie EÚ a komisie áno alebo nie? A ak tomu tak nie je, ako potom bude vyzerať budúcnosť? Ďakujem. Mr. Dombrovský, všetko. Pán Dombrovský, prosím. Ďakujem. Otázka minimálnej mzdy. Je jasné, že e, je jasné, akú politiku e, presadzuje Európska únia aj v diskusii s členskými štátmi. Komisia vyzýva E, členské štáty, aby zaviedli minimálnu e, mzdu tam, kde ešte nie. A takisto e, ide o to, aby sa tá mzda zvyšovala v súvislosti a v súlade s rozvojom produktivity. A pokiaľ ide o sociálnu politiku alebo harmonizáciu sociálnej politiky, lebo to je primárne kompetencia členských štátov, ako viete, E, tak e, samozrejme je veľa priestoru pre koordináciu sociálnej politiky aj e, v cezhraničnej dimenzii. Ďakujem. Takže ďakujem pani predsednička veľmi stručne. Iniciatíva ochrana mládeže, tá bude spustená v roku 2017 a e, my sa e, samozrejme zameriame potom na analýzu na základe ukazovateľov, ktoré budeme mať k dispozícii a potom sa určite k tomu vrátime. An, uh, Frau Tyson. Mám dva, dve otázky na pani Tyson. Hovorili ste o financie pre iniciatívu pre mládež, hovorili ste o opatreniach, ktoré chcete prijať. Mňa by zaujímalo, uh, aké opatrenia ste pripravili, aké kontrolné inštancie zriadujete alebo chcete zriadiť, aby ste kontrolovali, že táto iniciatíva pre mládež bude úspešná, pretože pri 60-percentnej nezamestnanosti u mládeže v Grécku e, bude asi problém iba na základe finančných príspevkov vytvoriť kvalitné pracovné miesta. Druhá otázka, chcete viac e, peňazí pre e, učňovské vzdelávanie. Zároveň boli 2 miliardy skrátené pre e, výskum základov v rámci Junckerovho plánu, takže aj e, prieskum, výskum základu. Základný výskum takisto má byť teda e, predmetom krátenia. Ja, uh... Pani Tyson, ďakujem. Čo teda budeme robiť v rámci kontroly tejto iniciatívy? My budeme na to používať tie prostriedky, ktoré máme e, k dispozícii. E, už sme si povedali, že v minulosti sme sa zameriavali na to hlavne, ako sa vynakladali finančné prostriedky. Ale dnes sa chceme zamerať na kvalitu. A v budúcnosti to teda bude tak, ako to robíme v prípade sociálneho fondu. Tie pravidlá budú veľmi prísne, na to si členské štáty veľmi často sťažujú, ale e, samozrejme je to potrebné, aby to prinieslo potrebné výsledky. A pokiaľ ide o vzdelávanie, musia byť pokryté všetky typy vzdelávania, aj toho e, najvyššieho. 20 e, E, samozrejme sú to tie 20% e, predstavujú tie základné zručnosti a vedomosti. E, to znamená, že to základné vzdelanie je veľmi dôležité a bude naďalej dôležité aj v budúcnosti. Pour euh, rappeler, euh, comme disait Jutta Steinruck, euh, on a des propositions qui sont précises, nous, en termes de mobilité des, des, des travailleurs, et que donc on, il faudra quand même savoir že mobilita pracovníkov je určite e, jednou z našich priorít v rámci voľného pohybu zamestnancov. Je to potrebné dodržiavať, nie je to len prianie. Pán Dombrovský, mám jednu otázku. Pretože ste uviedli, že bolo podcenené um, hodnotenie finančnej situácie Grécka na základe určitej chyby v jednej správe, preto by som sa rád spýtal k európskemu semestru, čiže k politickej koordinácii k týmto nástrojom, ktoré sú dnes podstatné. Máte možnosť dopady konkrétnych špecifických národných odporúčaní merať navzájom medzi jednotlivými členskými štátmi, čo to makroekonomicky znamená pre jednotlivé krajiny alebo susedné štáty, ak požadujete v jednej z krajín um, takéto opatrenia. Ďakujem. Pán Dombrovský zodpovie. Ďakujem pekne za túto otázku. Čo sa týka európskeho semestra a špecifických odporúčaní pre členské štáty, samozrejme, že keď sme vydávali špecifické odporúčania, Vydávali sme ich na základe priorít európskeho semestra, ktoré boli stanovené v prehľade ročného rastu, aby sme zjednodušili investovanie, aby sme zabezpečili nové zamcielenie na štrukturálne reformy a navýšenie fiškálnej zodpovednosti. A takéto priority sme potom premietli do konkrétnych politických aktivít pre členské štáty. A samozrejme, že keď sme pripravovali špecifické odporúčania pre členské štáty, hodnotili sme, ako tieto odporúčania zlepšia rast a vytváranie pracovných miest v tomto členskom štáte. Toto je v našej analýze obsiahnuté. Poprvé, správa o krajine, hodnotenie ekonomických víziev, potom si vypočujeme spätnú väzbu z členských krajín a od sociálnych partnerov v členských krajinách a ak tieto priority a ostatné body boli splnené, tak vydávame špecifické odporúčania pre členské štáty. Ďakujem. Ďakujem, pani Sonder. Merci, madame la présidente. Ma... Ďakujem, pani predsedníčka otázka je pre pani Tyson k mobilite. Tieto iniciatívy, ktoré uľahčujú mobilitu, som sledovala so záujmom. Mobilita je určite dobrá pre mladých, ale celkom určite sú tu aj brzdy tejto mobility, respektíve hranice, najmä hraničné oblasti, napríklad v mojom regióne jestvujú, zapojení do tohto programu musia alebo chcú prekračovať tieto hranice, aby bola ich mobilita zabezpečená Ide o aktivity cezhraničný EURES. Tieto sú veľmi dynamické, entuziastické. Netreba však zabúdať na to, že takíto ľudia, ktorí chcú cestovať za prácou cez hranicu, strácajú e, chuť do práce pri žiadaní o podporu z európskych prostriedkov sú to veľmi komplikované postupy. Každý rok to treba obnovovať. Predtým to bolo raz za tri roky. To teraz sú to ročné programy. Ja sa obávam, že takéto ťažkosti bránia týmto ľuďom a inštitúciám a že sa takto mobilita brzdí. Určite, um, učenie sa cudzým jazykom to je veľmi dôležité. Máte prípadné návrhy? Ďakujem. Ja, dank u wel. Uh, ja, uh, madame Sander, je Ďakujem pekne, pani Sander. Samozrejme, že vieme, ako dobre funguje EURES. A máme mnohé pravidlá, ktoré každodenný život žiadateľov, kandidátov neuľahčujú to vedia mnohí a aj príslušný komisár to vie. A určite premyšľame o tom, ako by sa tieto finančné pravidlá mohli zjednodušiť, aby sa v rámci Euresu dalo jednoduchšie dostať k finančnej podpore a pri cezhraničnej mobilite zamestnancov tam chceme Eures nielen posilniť, ale chceme sa vynasnažiť aby sieťové zamestnávacie služby boli posilnené. A počula som, že to dobre funguje. Čiže to potom platí aj pre EURES a celý systém. Ďakujem. Ďalší rečník, prosím. Ďakujem. Pani predsednička, hovorí pán Simon. Pán podpredseda Dobrovský, mohli by ste nám prosím priamo odpovedať na otázku o vysielaných pracovníkoch, čo sa týka sociálneho zabezpečenia a aktualizácie tejto legislatívy. To je základná otázka fungovania únie. My sme mali o tom referendum v Spojenom kráľovstve, bola to centrálna otázka. Prečo by sme mali dovoliť e, cudzím pracovníkom prichádzať k nám, ktorí by potom podliezali našu platovú hranicu? ľudia by mali byť ochraňovaní smernicou o vysielaných pracovníkoch, ale nedieje sa tak už niekoľko rokov a vy, komisár, by ste mali túto situáciu vyriešiť a nájsť dobré riešenie, aby aktualizovaná verzia tejto smernice o vysielaných pracovníkoch, ako nám pán eh, Juncker slúbil, pokryla tento problém, aby bol trh férový, aby únia zostala spojená, aby bol zabezpečený vnútorný trh. Ak toto nevyriešite, tak my nebudeme poslední, ktorí budú protestovať. Ďakujem. Hovorí pán Dobrovský, ja si myslím, že je veľmi dôležité nemiešať dve veci. Voľný pohyb osôb a vysielanie pracovníkov. Pretože sloboda pohybu je jednou zo základných slobod a ako pán predseda Juncker jasne povedal, tieto štyri slobody um, sú neohroviteľné. O nich sa rokovať nebude. Vysielanie pracovníkov je špecifickejšou otázkou, najmä čo sa týka niektorých spoločností, ktoré vysielajú svojich pracovníkov a v iných členských štátoch poskytujú určité služby. A úplne jasne vieme, že v súvislosti s touto smernicou sa vyskytli určité problémy a my sme sa zamerali na aktualizáciu tejto smernice e, v súlade s prácou pani komisárky Tysonovej, ktorá to môže potvrdiť. E, venujeme sa cielenému prehľadu, posúdeniu a revízii tejto smernice. Ďakujem. Thank you, monsieur. Ďakujem, pán Roland. Oui, je voudrais, monsieur le commissaire. Ďakujem. Pán komisár, ja by som sa ešte rád venoval sociálnemu dialógu. Ak vravíte, že v prvom rade je to záležitosť sociálnych partnerov, ale komisia tam zohráva úplne kľúčovú úlohu, pretože nesie zodpovednosť a mala by stanoviť rámec na to, aby tento sociálny rámec ponúkal nielen tému na debatu, ale aby sa tam reálne niečo urobilo. Celkom určite sa odohrala táto konferencia na najvyššej úrovni, máme tu určité zmluvy, na programe sa pracuje, ale ja si myslím, že sa tam skrýva celkom špecifická dynamika. A teraz, čo sa týka eh, európskeho sociálneho dialogu, mali by sme naozaj robiť všetko preto, aby sa znova rozbehol. Možno by bolo jednoduchšie pre sociálnych partnerov, postupovať ďalej tak, keby sa zaoberali otázkami vzdelávania, vytváraním učňovských miest. Možno by vám mohli niečo konkrétne navrhnúť, aby sme my dostali viac materiálu a mali tu duálny systém. Pretože máme vysokú nezamestnanosť, ale aj na trhu práce e, to vyzerá veľmi e, neoptimisticky. Ďakujem, hovorí pán Dombrovskis. Ako sme už uviedli, Európska komisia sa snaží posilňovať sociálny dialog a už sa tak udialo aj praktickými krokmi, posilnením úlohy sociálnych partnerov v rámci európskeho semestra. A teraz napríklad nedávno sme sa zaoberali viacej autonómnymi dohodami sociálnych partnerov v kontexte lepšej legislatívy, aby sa dosiahli určité výnimky, čo sa týka špecifického hodnotenia dopadov a verejných konzultácií. Najmä, aby sme zohľadnili špecifický štatút sociálnych partnerov, tak ako to bolo uvedené v zmluve a aby sme autonómne dohody zabezpečili, čiže inak povedané, trošku iný prístup, než máme bežne k všeobecnej legislatíve. A taktiež Európska komisia vidí svoju úlohu v zjednodušovaní, urýchľovaní bilaterálneho dialogu, aby sme takéto autonómne dohody dosiahli. A toto je niečo, čomu chce komisia napomôcť. A keď hovoríme v konečnom dôsledku o bilaterálnom dialogu, tak e, zamestnanci by s tým mali v prvom rade súhlasiť. Dá sa pomôcť aj vo forme trilaterálneho dialógu a zapojením a posilnením súčasných spôsobov, ako sa trilaterálny dialog a konzultácie odohrávajú. Ďakujem. Thank you, Monsieur Bashir. Ďakujem. Pán Baši. Through the chair, I'd like to thank ja by som rád poďakoval prostredníctvom pani predsedničke našim hosťom za to, že sa súčasnili na dnešnej výmene názorov. Bolo zaujímavé vypočuť si v jednej z vašich e, odpovedí. E, kolega z Talianska e, sa na to pýtal, vy ste povedali, že sledujete vývoj v Taliansku. Moja otázka, sledujete, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, v mojej krajine? Británia je žiarivým príkladom úspechu, najúspešnejšia ekonomika v rozvinutom svete po USA. Od roku 2010 sme vytvorili 2 milióny pracovných miest a ďalšie 2 milióny pracovných miest chceme vytvoriť v ďalšom parlamentnom období funkčnom. Čiže každý, kto chce prácu, by mal pracovať. Aj pracuje. Ako sme to urobili? Zatraktívnili sme prácu, porovnaní s nezamestnanosťou a um, blahobyt um, pre pracujúcich by nemalo byť luxusom, malo by to byť bežnou výhodou. Potom daňová oblasť. Nikto, kto má minimálnu mzdu, neplatí uh, dane, respektíve snažíme sa o to. Mnohé už bolo povedané o nezamestnanosti mladých. A vy uh, podstate e, sa zacelili na univerzity, ktoré by mali zabezpečiť lepšie vzdelávanie. Myslím, že učňovské vzdelávanie je odpoveďou. V Británii sme vytvorili 3 milióny takýchto vzdelávacích miest. Ja sa pýtam, prečo by sme takýchto miest nemohli mať viacej, ak by sme zabezpečili zamestnávateľom takých zamestnancov, ktoré potrebujú. Pani Tyson, hovorí pani predsednička, myslím, že to je otázka pre vás. Pro. Áno, ďakujem. <clears throat> Ďakujem vám za tieto informácie. My sa snažíme v Európe a v členských štátoch propagovať e, osvedčené postupy a určite podporujeme aj to, aby sa členské štáty od seba navzájom učili. My takisto chceme, aby e, zamestnávateľia vytvárali pracovné miesta pre učňov a mm, snažíme sa skutočne dať taký impuls e, tejto časti vzdelávania. E, to znamená, E, že e, sa to snažíme takto podporovať e, rôzne formy učenského vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pekne, kolegyňa Rajnke. Veľmi rýchla otázka aby odpovedali obaja hostia, chcela by som len zistiť, čo si myslíte o minimálnych sociálnych štandardoch, ktoré veľmi urgentne potrebujeme v EÚ a budete pracovať na návrhu základnej legislatívnej ochrany v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Máme sociálny program a e, je to e, mandát, ktorý súvisí s e, posilnením a prehlbením hospodárskej a menovej únie. Samozrejme závisí od toho, aké bude stanovisko kolégia. My môžeme predtým diskutovať, ale potom rozhodne ten postoj kolégia. Ja osobne súhlasím s takými minimálnymi štandardmi e, pre e, sociálne mm, práva, aby sme e, nedovolili ďalší pokles. Samozrejme sú tu otázky kompetencií, niektoré sú naše, niektoré sú členských štátov. Pán podpredseda Dobrovský o tom hovoril, ale my chceme skutočne zacieliť pozornosť členských štátov na tento cieľ a aby boli aj akési ukazovatele pre minimálne sociálne štandardy. To znamená, akési referenčné parametre, napríklad pre minimálnu mzdu v členských štátoch. Ale to ešte v tejto chvíli tak harmonizovať nemôžeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán López. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste sa s nami dnes stretli, mám celkom jednoduchú otázku. Ide o pomoc, podporu v nezamestnanosti v Európe. Už roky o tom hovoríme, o európskej podpore v nezamestnanosti. Komisári to tiež majú na programe svojej práce, rokovali o tom s ministrami. A Komisia dala dokonca vypracovať štúdiu, respektíve správu, aby získala viac technických informácií k tejto otázke. Dve perspektívy, ktorým by som sa rád venoval. Sociálna dimenzia Európy. Toto by sme mali posilniť, najmä eh, čo sa týka nášho, našej menovej oblasti a potom akrone, a makroekonomické faktory, prepačte, Nejde len o vytváranie a posilňovanie solidarity, ale ide aj o um, akési odprúženie makroekonomických šokov. Od pána podpredsedu komisie by som si k tomu rád niečo vypočul. Ďakujem, pán Dombrovskis. Toto je jedna z tém, ktoré sa objavili v kontexte prehlbovania ekonomickej a monetárnej únie, kde sa objavila táto možnosť zavedenia celoeurópskeho programu podpory v nezamestnanosti. Práve teraz, ako som už uviedol v úvodných slovách, niekoľko predsedov pracuje na ďalšom vývoji v rámci ekonomickej a monetárnej únie a budú to prezentovať budúci mesiac Rade. Samozrejme, že ja nie som e, v takej pozícii, aby som mohol e, vám prednášať výsledky tejto správy, ale všeobecne povedané je tam zameranie skôr na krátkodobé e, problémy a záležitosti, čo môžeme urobiť s existujúcou zmluvou a dlhodobejšie otázky, to je jeden z prvkov, ktorý sa už prediskutoval aj v kontexte tzv. fiškálnej kapacity v eurozóne. Ale v tomto momente nie som naozaj v stave, aby som komentoval návrh správy piatich predsedov, predtým než skončia prácu na nej, ale určite sa to tam objaví. Sojderova. Děkuji za tento strukturovaný dialog oběma zástupcům komise a chci se obrátit. Takže se chcem obrátit na paní komisárku. Som presvedčená, že programy, ktoré podporujú zamestnanosť, sú dobré nástroje v kombinácii s investíciami a že v členských štátoch sa darí znižovať nezamestnanosť konkrétne v Českej republike. Čo sa nám však nedarí, je znižovanie počtu občanov, e, ľudí nezamestnaných, chudobných ľudí e, vo vylúčených lokalitách. Tu by som mala odporúčanie aj otázku na pani komisárku, či by bolo možné tie programy zjednodušiť, zjednodušiť ich administratívne spracovanie, teda podmienky a zameria, zamerať ich časť aj na prácu s ľuďmi vo vylúčených lokalitách. Potom spôsobilosti členské štáty nechcú odovzdávať kompetencie. Tu má Európska komisia veľmi slabú možnosť regulovať spôsob odbornej prípravy. Tu môže využívať len štrukturovanú koordináciu, teda metódu otvorenej koordinácie, ale môže lepšie monitorovať a vyhodnocovať situáciu, pretože údaje z Eurostatu nie sú postačujúce. Čiže otázka je, či komisa, komisia počíta s lepším monitoringom a evaluáciou výsledkov vzdelávania práve v prospech zamestnanosti. E, Áno, ďakujem. My samozrejme venujeme pozornosť aj tým najviac zraniteľným e, skupinám spoločnosti, e, zasluhujú si osobitnú pozornosť v našej práci a v tých konkrétnych odporúčaniach pre jednotlivé krajiny e, práve chceme aj to, aby sa týmto zraniteľným, znevýhodneným skupinám venovala väčšia pozornosť. Tá situácia sa samozrejme e, v rôznych krajinách líši. V niektorých krajinách sú tieto skupiny ľahko identifikovateľné. No a pokiaľ ide o fondy, my e, chceme mať viacročný finančný rámec, nový viacročný finančný rámec, e, s cieľom veci zjednodušiť, ale to chceme robiť spoločne s členskými štátmi. A otázka štatistických údajov vo všeobecnosti sme požiadali Eurostat, najmä pokiaľ ide o údaje potrebné na vyhodnotenie sociálnej situácie v jednotlivých členských štátoch. My sme teda požiadali, aby urobil viac, aby bolo možné disponovať týmito údajmi rýchlejšie, aby boli porovnateľnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedkyňa. Veľmi pozorne som sledoval. Hovorili ste o nezamestnanosti, nezamestnanosti medzi mladými, vytváraní pracovných miest, znižovanie kúpnej sily. Áno, situácia sa pomaly, ale isto zhoršuje, ale to všetko sú len zbožné želania. Chceme sa zaoberať dopadmi ale e, dôvody sú zjavné. Globalizácia. Ide tu o globalizované prístupy, ide o financovanie, ide o toky e, utečencov, ktoré už nemáme pod kontrolou, znižuje sa školské vzdelávanie, je tu, e, vzniká tu dojem, že sa chceme zbaviť ľudí. Čiže jednoduchá otázka, prečo sa nechcete konečne zaoberať Eh, príčinami. Odpoveď dať môže pán Devil. Pani Tyson. Um, uh, ik ben het niet eens met de analyse die gemaakt Ja e, nie som, ja úplne nesúhlasím e, s tým, čo ste povedali. My sa e, rozvíjame, neustále sme spoločnosť, ktorá sa posúva dopredu, ide e, Eh, o to, že skutočne eh, sme v takom prechodnom období a to so sebou prináša aj určité šoky. My samozrejme musíme čeliť novým výzvám, Európa sa musí eh, zorganizovať mm, s týmto cieľom. Je to jeden z cieľov Európskej únie. Ide o to, aby aj členské štáty mohli lepšie navzájom spolupracovať, lebo tu ide o posilnenie e, európskych hodnôt, e, aby každý mal e, svoj hlas a aby sme spolupracovali na tom, aby sme boli schopní riešiť problémy, ktorým členské štáty nemôžu čeliť sami. Ďakujem pani Tyson, ďakujem pani pán Dombrovskis. Všetci, ktorí sa zapísali do zoznamu, mohli položiť svoje otázky. Bolo to krátke, intenzívne a opäť vás čoskoro pozveme. Takže budeme mať viac otázok ešte. Teraz zase hlasovanie. Dáme si dve minúty technickú prestávku, aby ste si pripravili správne dokumenty a o dve minúty začneme hlasovať. have your voting cards ready. Uh, Máte pripravené hlasovacie karty. Začneme. Začneme desiatým bodom, teda bodom číslo 10 na hlasovacom zozname efektívne využívanie zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo. Je to návrh stanoviska s pozmeňovacími návrhmi. Ak ste pripravení, tak začneme pozmeňovacím návrhom 1. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis A, za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 10. Áno. Za, proti, e, zamietnutý. Kompromis B. Za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný návrh C. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis D za, proti, zdržali sa 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa, možno zamietnutí, ale preveríme to. Pozmeňovací návrh 32, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa, prijatý 20, 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis E za, proti, Držali sa prijatí. Kompromis F za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, a pardon, Pozmeňovací návrh 57 za, proti. Pozmeňovací návrh 7 za, proti. Zdržali sa prijatí. Preveríme pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie a teraz je uzavreté hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 57 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis H za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 59 za proti, zdržali sa prijatí 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňovací návrh 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa. 62 za, proti, držali sa prijatí. 64 za, proti, držali sa prijatí. 66 za, ten padá. 67 za, proti, e, zdrali sa prijatí. A teraz hlasujeme o pozmeňovacom o stanovisku. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Príjma sa. Fantastické. bod 11. Subsidiarita a proporcionalita. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa kompromis A za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 9 preverujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 11. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 12. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 30, 13 eh, za, proti, zdržali sa prijatí. 14 pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Prepačte, ale myslím, že by sme mali hlasovať o pozmeňovacom návrhu 14. Dobre, pardon. Nepochopila som to. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 15 za, teda otváram hlasovanie. Teraz je to uzavreté. 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis C za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 23, áno, 23, 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis D za, proti, prijatý. 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 31 za, proti, zdržali sa, preveríme. Pozmeňovací návrh 31. E, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. 36 za, proti, držali sa, prijatí, Pozmeňovací návrh 37 za, proti, držali sa, zamietnutí, <clears throat> Pozmeňovací návrh 38 za, proti, držali sa, prijatí, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis E. Za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmedovací návrh 45 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmedovací návrh 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňovací návrh 47 za, e, teda 4 kompromis G, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmaňovací návrh 55 za, proti, zdržali sa, to musíme preveriť. Pozmaňovací návrh 55, otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Teraz hlasujeme o návrhu, o pozmenenom návrhu stanoviska. <clears throat> Ešte stále hlasujeme o pozmenenom návrhu stanoviska. Už ste dohlasovali? Ešte dva. Prijatý. Príspevok výboru EMPL o štrukturovanom dialogu. posmaňovací návrh 1. Za, proti, zdržali sa prijatí. pozmeňovací návrh 2. E, zdržali sa prijatí. pozmeňovací návrh 3. Za, proti, zdržali sa prijatí. pozmeňovací návrh 4. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme štvorku, otváram hlasovanie. Ešte stále sa hlasuje. Teraz uzatváram hlasovanie. Aha. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme pozmeňovací návrh 7. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. za, proti, zdržali sa, prijatý pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Preveríme pozmeňovací návrh 9. Uzatváram hlasovanie. good that we check. <laughs> Dobre, že sme to preverili. Pozmaňovací návrh 10. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmaňovací návrh 11. Za, proti, uh, pozmaňovací návrh 12 je stiahnutý. Pozmaňovací návrh 13. Eh, rozdelené hlasovanie Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmaňovací návrh 13 Zatváram hlasovanie. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňovací návrh 14 za, proti, ten padá. Dobre. Prejdeme na pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 15 preveríme. Otváram hlasovanie. A teraz uzatváram hlasovanie. A prešlo. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, držali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa, Je to kompatibilné. Preskúvame to elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. Za, proti, zdržali sa. Pre, preveríme pozmeňovací návrh 20. Otváram, e, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 21 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmaňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmaňovací návrh 23 padá, 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Preveríme pozmeňovací návrh 24. Eh, je otvorené teraz, uzatváram hlasovanie, prešlo to o jeden hlas. Pozmeňovací návrh 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. Preveríme 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prešlo. 26, pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. Preveríme 26, pozmeňovací návrh 26, uvidíme. Uzatváram hlasovanie. Prešlo. 28 za, proti, zdržali sa, prijatí. Preveríme 28. Uzatváram hlasovanie. A prešlo to 29 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh a chcel som len vypustiť slovičko directive, smernica a namiesto slovička smernica navrhujem slovičko measures, opatrenia. Počuli ste nahradiť slovičko directive slovičkom measures. Je to akceptované. Prijal, prijaté koordinátorom SD. Teraz pozmeňovací návrh 30. S ústnym pozmeňovacím návrhom. A tu, e, kto je za, proti, zdrali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 31 za, proti, držali sa, prijatí. Preperíme 31 a otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. preferíme pozmeňovací návrh 32. A teraz otváram, teraz uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 preveríme, otváram hlasovanie a prešlo to. Pozmaňovací návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmaňovací návrh 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 36 preveríme. Otváram hlasovanie. A je to za, zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutí Preveríme. Preveríme pozmeňovací návrh 38. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz hlasujeme o príspevku výboru EMPL o štruktúrovom dialogu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie 37 hlasov za a 8 proti. Máme ešte jeden? Nie, to je všetko. Áno. Takže majte na pamäti, že začíname po poludni o 14. hodine. Niektorí z nás sú veľmi radi, pretože to znamená, že nedostaneme infarkt pri snahe stihnúť lietadlo alebo vlak. Ale prosím, zapamätajte si o, dv- o druhej, aby som tu nesedela sama, prisvali sme hosti a ďakujem za vašu podporu.